Buongiorno. Dobré odpoludne prajem všetkým. Kolegyne a kolegovia, poprosím, zaujímite miesto, svoje miesta v sále teda. Vogliamo iniziare? Sì. Sì. Colleghe e colleghi, subito due ešte raz poprosím kolegy a kolegovia, začneme. prezident Schulz eh, včera popolu